poslivo sledovať vývoj situácie a mobilizovať potrebnú pomoc, pokiaľ to bude potrebné. Ďakujem. Pravy, rozpráva k tomuto bodu je ukončená a hlasování... Takže rozpráva je ukončená a hlasovanie bude nasledovať po dvoch ďalších rozprávach. Ďalším bodom je Kambodža. Ide o, najmä o prípad sama Enziho. A prvým rečníkom je pani Šalke. Máte 5 minút. Ďakujem, pán predseda. Ranzi Sam je našim kolegom, je poslancom v kambodžskom parlamente a táto skutočnosť poviedla k e, pokusom o atentát a aj e, politické potieranie. Napríklad 12-ročné 12-ročné odsúdenie na odňatie slobody. Ja by som chcel upozorniť eh, vládne, eh, vládnu garnitáru v Kambodži, že EÚ je hlavným eh, donorom Kambodže a za to očakáva rešpektovanie základných ľudských práv. V roku 2006 Ranzi sám dostal cenu boja za mier a dostal túto cenu kvôli tomu, že obhajoval e, základné ľudské práva. To sú základné hodnoty EP. My apelujeme na kambodské orgány, aby uplatnili odporúčanie oživiteľa spravodajcu OSN pre Kambodžu. Ďakujem. A pán Romeva Irueda je ďalším. Ďakujem pekne. Ako už bolo povedané predrečníkov, vzhľadom na to, že e, e, hovoríme za EÚ, ktorý je najväčším a jediným donorom Kambodže, máme opravnený nárok e, apelovať na kambodské orgány, aby začali s inštitucionálnymi a politickými reformami, aby vlastne sa ustanovil právny štát. A to je založené na rešpektovaní základných ľudských práv. Takisto Kambodža e, musí e, sa preukázať, že chce bojovať proti korupcii, že chce bojovať proti deforestácii, ktorá prináša e, vlastne to, že ľudia sú vyhnaní zo svojej pôdy a že sa presadzujú rôzne iné formy zárobkovej činnosti ako je prostitúcia iné. Treba skutočne umožniť slobodu vyjadrenia bez zastrašovania. No a predovšetkým by sme mali konštatovať, že e, e, sme alarmovaní e, výrokom odňatia slobody 12 rokov. Tento, ako vyriekol súd v prípade sama Rensiho. Je skutočne zastrašujúce, že pokiaľ to potvrdí aj najvyšší súd, tak potom sám Rensi nebude môcť sa zúčastniť parlamentných volieb roku 2013 a tým pádom vlastne sa e, nič nezmení. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Romevaj Rueda. A teraz pani Veronik de Kaiser, nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo. Toto je naozaj e, rýchle uznesenie, ktoré sa týka prípadu Samarinziho. Častokrát je kontroverzná postava, ale nesmieme zabudnúť na to, aká skutočne demokratická výzva je v pozadí tohoto prípadu. Renzi je liberál, je proti e, súčasným vládnúcim lídrom v Kambodži a bol odsúdený na 18 mesiacov väzenia v roku 2006. Obvinil vládu z granáto, útoku granátom a teraz sa zdá, že to že sa stáva akýmsi symbolom podľa teda údajného obvinenia tak v podstate pre, prešiel hranicu a zmenil mapy alebo zmenil geografické indikátory, ale zdá sa, že tá výzva, o ktorej tu hovoríme, je skutočne veľmi jasná. Snažia sa zabrániť tomu, aby sa zúčastnil volieb v roku 2013. Je lídrom druhej najväčšej politickej strany v tejto krajine a teda je tu veľmi napäté politické prostredie v Kambodži. Čakajú nás už čoskoro voľby, máme tu, ako, majú tu rôzne prebiehajúce um, elektorálne machinácie, sú to machinácie, ktoré sa snažia za, za, zabezpečiť to, že vládnúca strana zostane pri moci. Okrem sama Reinziho sú tu aj ďalšie prípady, napríklad zástupca mimovládnej organizácie, ktorý je prenasledovaný. Rovnako tu máme aj prípad Sošua, čo je ďalší prípad. Potom tu máme novinára, ktorý sa volá Shankar Adna, ktorý bol obvinený z ďalších prípadov a tak ďalej. Takže to pokračuje a tak v ďalších prípadoch. Len chcem pripomenúť to, že sme veľkí a významní donory. Máme tu dohodu o spolupráci, ale základné ľudské práva a slobody musia byť rešpektované v tomto kontexte. A rovnako rovnako musíme mať aj núdzový humanitárny plán pre tých ľudí, ktorí boli postihnutí touto krízou, najmä v oblasti textilného a stavebného priemyslu. Ďakujem pekne, pani De Kaiser. A teraz Charles Tenak, jedna minúta. Ďakujem pekne. Hoci Kambodža na papier je pluralistickou demokraciou rešpektované, rešpektovaná organizácia Human Rights Watch hovorí, že politici a novinári, ktorí, kritizujú vládu, eh, čelia násiliu a hrozbám. Okrem toho, súdnictvo je veľmi slabé a je vystavené politickým tlakom. Okrem toho, vláda eh, sa zdá, že nechce vidieť eh, bez, be, bezohľadné, bezohľadnú konfiškáciu súkromného majetku farmárov a takisto bezohľadné plundrovanie prírodných zdrojov tejto krajiny. Mnoho e, lídrov odišlo do Francúzska. E, v neprítomnosti bol tento človek odsudený na 10 rokov. Jeho údajným zločinom bola konfiškácia farmárskej pôdy vládou e, na základe diskusie o hraniciach s Vietnamom. A tu sa zdalo, že vlastne tento daný farmár bol obvinený z toho, že vykopal a presunul hraničný kolik. Tieto diskusie sú veľmi dôležité. Keď sa Kambodža snaží vybudovať lepšiu pozíciu a bližšie vzťahy s EÚ, tak musí dodržiavať základné základné ľudské práva. V opačnom prípade bude Kambodža podobným štátom, ako je Barma v očiach medzinárodného spoločenstva. Ďakujem pekne. Pán Tenok a teraz pani Makovej má jednu minútu. Ďakujem pekne. Renzi ako opozičný líder bolo, bol v nepridavnosti odsudený na 12 rokov väzenia. Jeho rozsudok nedosiahol medzárodné štandardy nezávislého a nestranného súdneho rozsudku a jeho odsudenie bolo politicky motivované. Podobné obvinenia členov opozičnej strany sú pomerne bežnou praxou a ukazuje sa, že tu neexistuje nestranné súdnictvo v Kambodži. Toto súdne rozhodnutie popiera základné ľudské práva, vrátanie právo na vyjadrenie a práva na spravodlivý súdny, spravodlivý súdny proces. Silne sme sme proti odsúdeniu Sama Renziho a podobných ľudí ako sú on, ktorí vyjadrujú a uplatňujú svoje právo na slobodné vyjadrovanie. A vyzývame súčasnú vládu Kambodže, aby zastavila svoju súčasnú cestu tyranie. Na medzinárodnej úrovni musíme pripomenúť Kambodži, že musí smerovať smerom k demokracii a nemôžu používať selektívne uplatňovanie práva proti individuálnym právam občanov. Predovšetkým vyzývam komisiu, aby pripomenula Kambodži, e, že nesmie používať nové nariadenia proti mimovládnym organizáciám tak, aby bránila v činnosti opozícii a občianskej spoločnosti. Ďakujem pekne. A teraz eh, vystúpia rečníci za politické skupiny, pani Esaja za EPP. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. máme tú autoritatívnu vládu, ktorá vládne v Kambodži. Bohužiaľ, tak to jednoducho je a takýmto spôsobom zaobchádzajú a jednajú e, so svojimi protivníkmi. Takto aj v podstate vládnu dané krajine. Ktokoľvek vládu kritizuje alebo kritizuje súdnictvo, sa stáva obeťou. A vieme to aj, aj vďaka tomu, že mnoho ľudí e, bolo obvinených už len kvôli tomu, že obhajovali a bránili ľudské ľudské práva. Nesmieme zabúdať na to, že Európska únia je najväčším dodávateľom pomoci pre Kambodžu a rovnako by sme mali využiť tento politický nástroj, ktorý máme, tak aby sme dokázali e, urobiť čosi s tými, s tými početnými porušeniami ľudských práv, ktorým dochádza v tejto krajine. Rovnako by sme mali pripomenúť aj veľmi jednoznačne e, prvý článok prvý článok našej e, dohody o spolupráci s Kambodžou, ktorý trvá na tom, že na oboch stranách musí byť rešpekt pre ľudské práva a skutočné zlepšenie situácie ľudských práv musí byť eh, podmienkou pre ďalšie zlepšenie poskytovanie eh, humanitárnej pomoci. Eh, ďalej vystúpi za socialistov a demokratov pani Kretu. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, za slovo. Tento prípad, na ktorý sa v súčasnosti pozeráme, je dôkazom toho, že ľudské práva sú systematicky porušované v Kambodži a rovnako aj to, že táto vláda sa, sa postupne uchyluje k autoritatizmu tento člen e, kambočského parlamentu bol už trikrát, e, trikrát bol zakázaný vstup do parlamentu, e, bol obvinený z toho, že presúval hraničné označenia a zdá sa, že kampaň proti nemu je politická zdá sa, že ten hlavnou, hlavnou snahou je zastaviť ho, aby nekandidoval v prezidentských voľbách v roku 2013. To opäť ukazuje, že vláda sama e, ohrozuje demokratický vývoj v Kambodži. Musíme vyzvať e, Kambodžu, aby opustila od tohoto politického prenasledovania a zároveň chceme vyzvať vysokú zastupkyňu pre zahraničné vztahy eh, baronku Eštonovu, aby využila svoju pozíciu tak, aby presvedčila Kambodžu, eh, nech sa začne správať demokraticky. Pán Hefner, minúta a pol. Ďakujem veľmi pekne. Kambodža je mimoriadne krásna krajina so skvelými dejinami, ale táto krajina a dejiny majú aj strašné stránky, hlavne v súčasnosti. Ľudia miznú, e, ľudia sú zatváraní úplne bezdôvodne, dochádza tam k obrovskej korupcii, nelegálne sa tam ťaží drevo, zaberá pôda a tak ďalej. A tí, ktorí to kritizujú, tí, ktorí to napadajú, tí sú vo fingovaných procesoch odsúdení a zatvorení do väzenia. Sam Rainsy, vodca opozície v Kambodži, bol viac raz prenasledovaný, bol už zvolený. V roku 1995 ho vytlačili z parlamentu, podarilo sa mu vrátiť späť. Viacero útokov bolo na neho spáchaných. Raz pri jednom z nich zomrelo 80 ľudí. A pritom je to človek, ktorý je mieromilovný, je to presvedčený bojovník za slobodu a práva ľudí a teraz ho zase vo fraške odsudili na 12 rokov. Ten, kto zavrie vodcu opozície, zatvorí aj časť obyvateľstva krajiny, ktorých tento vodca zastupuje ten, kto bráni takémuto človeku, aby sa zúčastnil ďalších volieb, bráni aj demokracie a dodržiavaniu ľudských práv. Nesmieme to trpieť a apelujeme na komisiu. Predovšetkým podľa článku 1 dokumentu o spolupráci s Kambodžou, aby vyžadovala dodržiavanie ľudských práv v Kambodži, pretože to my dodržiavame v Európskej únii. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Bielan zo skupiny konzervatívcov a reformistov. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Mal som sám príležitosť navštíviť Kambodžu a to už dvakrát. Poprvýkrát to bola pred dvoma rokmi v rámci pozorovateľskej misie počas parlamentárnych volieb a potom som pred pol rokom bol opäť v Kambodži. A musím povedať, že Kambodža je krajina, ktorá sa neuveriteľným spôsobom vyvinula. Neustále ekonomicky napreduje, podobne ako aj niektoré iné krajiny v tejto časti sveta. Bohužiaľ, tento ekonomický rast nie je sprevádzaný aj zmenami v oblasti demokratizácie krajiny. Zdá sa, že tu nie je žiadna demokracia, ktorá nemôže fungovať fungovať ani bez silných médií, ktoré by mohli kontrolovať nestranným spôsobom eh, vládnúcu moc a zároveň tu neexistuje silný sektor mimovládnych organizácií. Odsudenie Sema Reinziho eh, je vážnym úderom pre opozíciu v tejto krajine ak, toto, ak tento rozsudok bude platiť, tak sa nebude môcť zúčastniť parlamentných volieb. A treba povedať, že vo svojej krajine je pomerne populárnym. Tento rozsudok je trochu prekvapivý, pretože 30 rokov po páde v režimu Červených kmerov eh, mnoho z týchto ľudí, mnoho z predstaviteľov Červených kmerov nebolo odsudených definitívne sa dá povedať, že to, čo sa deje na kambožsko-vietnamskej hranice, nepomáha danej situácii. A, ale zároveň treba povedať, že toto by sa malo vyriešiť na báze vzájomných bilaterálnych rokovaní. Ďakujem pekne. Teraz eh, pani Basesku sa chcela vyjadriť k téme Kambodža. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci treba povedať, že je veľmi eh, smutné, eh, že súdny v Kambodži ešte stále používajú zatýkanie na to, aby zastrašovali opozíciu a zastrašovali politických oponentov. Tí ľudia, ktorí sú najčastejšie, e, na, na ktoré najčastejšie útočené sú novinári a obrancovia ľudských práv a ktokoľvek ďalší, kto sa odváži prehovoriť a hovoriť za slobodu vyjadrovania. Som presvedčená, že to, za čo bol obvinený sám Reinzi, sú skôr politicky motivované ako fakticky motivované. A teraz sa zdá, že mu hrozí rozsudok 12 rokov, e, čo je skutočne e, len vážnym a príliš tvrdým rozsudkom za symbolické gesto, ktoré spravil. On len protestoval proti hraničnému usporiadeniu s Vietnamom. Ale toto usvedčenie a tento súdny proces je len o tom, že vláda nechce, aby kandidoval v parlamentných voľbách v roku 2013. Chcela by som využiť do príležitosť, aby som vyzvala, vyzvala vládu Kambodže tak, aby rešpektovala svoje medzinárodné záväzky eh, v oblasti demokratického režimu. Sam Rainsy je hlavným lídrom opozičnej strany a práve preto by mal mať možnosť eh, zastávať svoje úlohy ako poslanec Kambodžského parlamentu a to čo najrychlejšie. Takýmto spôsobom potom budeme môcť ukončiť ehm, túto, eh, túto epizódu vlády jednej strany, ktorý je veľmi nebezpečný pre ľudské práva. Ďakujem pekne teraz pani Korholá. Ďakujem pekne. Rozhodnutie Kambodského súdu eh, prináša skutočne nepriateľné výsledky, pretože odsúdilo tohto eh, Samarenciho na 10-ročné väzenie a to z údajne sfalšovania dokumentov a z iných činov, ktoré sú veľmi znepokojujúce a naznačujú, že súd nerozhodol celkom nezávisle. Pokiaľ ide o ďalšie činy, ktoré mu boli pripísané, ktoré sa týkajú tiež medzinárodného práva, e, to tiež je veľmi spochybňujúce, pretože e, vieme, že v Kambodži sú obrovské problémy so slobodou vyjadrovania sa. E, po období vládnutia Polpota v Kambodži e, podľa mňa je škoda, že takýto vývoj sa opäť nastoluje v tejto krajine, pretože táto krajina už bola na pol ceste k demokratickému vývoju. E, Kambodža sa zaviazala vo viacerých medzinárodných dohodách, e, okrem iného aj v dohode o spolupráci s Európskou úniou, že bude zabezpečovať aj demokratické princípy, aj ľudské práva na svojom území. Európska únia musí naďalej vyžadovať, aby Kambodža dodržiavala tieto svoje medzinárodné záväzky. Ďakujem pekne. Teraz mám na zozname pána Predu. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci. Ehm, v prípade sama Rensiho už sme si vypočuli, že sa tu zapodievame dvoma rozsudkami. E, jeden je vo výške dvoch rokov a teraz ten najostatnejší e, vo výške 12 rokov je obvinený e, z falšovania dokumentov okrem iného. Ale všetci sa zhodneme, že to je iba pokus zastaviť ho pred kandidatúrou v ďalších voľbách. Tento, toto správanie sa odvíja od istého vzorca. Sam Renzi je odsúdený už viackrát z, v súdnych procesoch, ktoré prebehli so zatvorenými dverami a to nie je v súlade s bežnými pravidlami takéhoto súdneho procesu. Toto sa stalo už opakovane nielen Samovi Renzimu, ale aj iným ľuďom, ktorí boli kritickí voči vláde. Myslím si, že musíme vyzvať Kambodžu, aby dodržiavala svoje medzinárodné záväzky v súlade s dohodovou spolupráci. Teraz pán Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka. V Kambodži, podobne ako v mnohých iných krajinách, sklzáva boj o politickú moc do skutočného boja ako sa hovorí do boja na život a na smrť. mocenské štruktúry svojich politických e, e, odporcov v takýchto prípadoch likvidujú prenasledujú

Kolegové, obdržel som 7 návrhov usnesenia. Ďakujem pekne, kolegové. Dostala som sedem návrhov uznesenia na záver rozpravy. Ale ešte než ukončíme rozprávu, dám ešte slovo zástupcovi komisie pani Kokan Quinn. Madame Kokan Quinn, floor. Pán predseda, ctení poslanci, chcela by som poďakovať všetkým tým, ktorí sa zúčastnili tejto rozprave roz e, Kambodži. Myslím si, že situácia tam je naozaj vec, e, ktorá vyvoláva obavy. Máme čas, otvorené výmeny názorov s našimi zástupcami komedie Posledne bolo 8. oktobra v Bruseli. Diskutujeme o stave demokracie v inštitúciách a konkrétne o zastúpení opozície v parlamente a fakt, že e, pozičný líder sám Renzi Ehm, musel eh, eh, hľadať útočisko vo Francúzsku, to je, eh, podporuje lebo vyjadruje, ako sa tam situácia zhoršuje a prenasledovanie členov opozície, vrátanie tých, ktorí by mohli mať alebo mali by mať parlamentnú imunitu. Takisto je tu hrozba, že Národné zhromaždenie už nebude môcť fungovať ako fórum vo slobodnej výmeny názorov a takisto aj médiá sú pod tlakom. Sú určité dobré body. Kambodža akceptovala všetky, všetky požiadavky predsedníctvom. Ehm, Rady pre, bez, pre ľudské práva OSN. Takisto vieme, že bol prijatý aj tre, nový, nový trestný zákonník a boj pro, v rámci boja proti korupcii, ale uvidíme vidieť, ako to všetko bude fungovať v praxi. Takisto aj um, budeme sledovať, že, aj, že či sa dodržujú odporúčania našich e, pozorovacích misií na voľby. Vítame iniciatívu vlády, že chce takto pokračovať aj, že chce podporovať e, vznik e, organizácií občianskej spoločnosti. Kambodža je veľmi chudobná krajina a je veľmi veľa, treba, čo treba ešte urobiť. Um, malo by to zároveň obsahovať aj reformu k vlastníctvu pozemkov a tiež treba zlepšiť ehm, management pôdy a lesov, takisto aj lepšie využívať prírodné zdroje. Ehm, sankcionovanie vlád však neurobi nič pre tých najchudobnejších a najzraniteľnejších a bude to len na podporu tých, ktorí, eh, ktorí len stále hovoria o demokracii mus, musí byť, ne, neexistuje nič také ako trpezlivosť čakať na nejaký dialog. Keď nemôžeme čakať, my musíme ovplyvňovať veci a musíme očakávať eh, na všetkých úrovniach eh, v Kambodži, že dojde k zmene od eh, premiéra až po občiansku spoločnú. Musíme podporovať všetky pozitívne aktivity, ktoré Kambodža podniká v prospech zlepšenia situácie v oblasti ľudských práv, dobrovnávnosti pohlaví, slobode mm, vyjadrovania, slobode tlače a slobode justície. Ďakujem Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne pani komisárka. Rozpráva o Kambodži v prípade Sam Renziho je skončená. Za chvíľku budeme hlasovať, ale ešte predtým máme jednu otázku na prejednanie a to sa týka Severného Kaukazu, Kaukazu konkrétne prípadu Olega Orlova. Rozpravu sa otvorí pani Hautala. chcela by som povedať, že toto uznesenie o situácii v